Budeme pokračovať v našom plenárnom zasadnutí. Máte program rokovania, ak nemáte e, pripomienky k zápisnici zo včerajšieho zasadnutia, tak budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. A podľa programu teraz e, budeme robiť vyhlásenie podpredsedníčky.